Dobré ráno vám všetkým. V tejto príjemnej klíme nášho zasadania k bodu 1 môžeme prijať náš program, tak ako ho máme k dispozícii, nemáme žiadne poznámky. Dnes máme všetky jazyky s výnimkou malčiny, chorváčtiny a talčiny. A zajtra budeme mať o jeden jazyk viac, takže bude chýbať chorváčtina. Náš výbor má nového člena, po odstúpení Iniš Sober z Guen ako členky Európskeho parlamentu Doneta López je našim novým členom. Srdečne ho vítame ako nového člena nášho výboru po tretie. Máme tu 30 administrátorov z konce regionál z Porto Dúfam, že to takto bolo mojej výslovnosti budú na našom zasadaní o 10.30 do 11.30 a potom tu máme 11 členov norského parlamentu od 9. do 12.30, 18. teda zajtra. Ďalej Máme tu zápisnice z 12. 13. oktobra a 26. novembra. Nemám tu žiadne poznámky k týmto zápisniciam, takže ich môžeme v tejto podobe prijať. No a teraz bod 4 a to je vykonávanie dohovoru Európskej únie o právach osôb so zdravotným postihnutím. Je to ľahký, e, je to dlhý názov, vítam všetkých. Prv, ako začneme, krátka poznámka, máme tu posunkové tlmočenie ďalšie pomôcky. Budete mať tu tri karty mne povedali, že zelenou kartou signalizujete že je všetko v poriadku a že teda všetko pochopil. Žltá karta má signalizovať, že hovoria príliš rýchlo, teda že by mali hovoriť podľa možností pomalšie, keďže tu máme tlmočníkov v kabínach, ktoré potom, ktorí majú potom ťažkosti, no a červená karta signalizuje, prosím vás, opakujte to ešte raz, ja som to nepochopil, tak treba mi to povedať jednoduchšie. Takže týmto systémom dokážeme fungovať. Keď niekto bude mať túto červenú kartu, tak nemusí opustiť túto sálu. Teda neznamená to. Z výboru UNCRPD vítam Dianu Kingston, Michaela Fletyho, riaditeľa Európskej agentúry pre základné práva, ďalej Emily O'Reilly, ktorá je ombudsmankou, teda ochrankyňou práv Gunta Anka, ktorá je podpredsedničkou Európskeho fóra pre osoby s postihnutím, potom je tu Jana Jarab, ktorý je regionálnym predstaviteľom vysokého komisára pre ľudské práva. Takže máme tu všetkých piatich expertov, ktorí budú mať 10 minút na svoju prezentáciu. Zabudol som na niekoho? Diane Kingston, nech sa páči, ako prvá. Čiže 5 expertov, ktorí majú 10 minút, aby sa ujali slova, potom prídu narad spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia z výboru EMPL. Ako prvá sa ujme slova pani Kingston. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že mám túto šancu prihovoriť sa vám dnes. Mám hovoriť o množstve zaujímavých e, otázok v súvislosti s činnosťou CRPD. Takže budem hovoriť o dohovore, respektíve o CRPD, budem hovoriť o úlohe výboru, o e, odporúčaniach hlavne. Je som jednou z 18 e, členov tohto výboru. Úloha, úlohou nášho výboru je monitorovať vykonávanie tohto dohovoru. Robíme to tak e, pravidelným E, podávaním správ teda v istom cykle. Čiže po dvoch rokoch sa podáva iniciatívna správa a potom zase nasleduje ten periodický cyklus. Uskutočňuje množstvo ďalších aktivít, ale to je najdôležitejšie z dnešného pohľadu. Pokiaľ ide o proces preskúmavania na úrovni Európskej únie, takže e, My sme sa pozreli na predložený návrh Európskej únie a potom sme dostali, teda sme vytvorili zoznam otázok, ktoré sme podali jednotlivým krajinám Európskej únie. Tento zoznam otázok bol založený na všetkých správach, čiže aj na správach napríklad členov občianských spoločností a iných. Európska únia mala 3 mesiace čas na to, aby reagovala na tento zoznam otázok. Bolo to spojené so správami, ktorí tvorili eh, platformu na eh, rozhovory eh, hodinového dialogu v Ženeve. Z toho vyplynuli odporúčania. Tri sa vzťahujú na 12-mesačné obdobie a ostatné sa majú implementovať eh, v priebehu ďalších 4 rokov. Že ja sa budem sústreďovať na odporúčania. To sú teda tie kľúčové oblasti. je tu iba o zamestnanosť, uvedomila som si teraz, ale vo vzťahu k zamestnanosť, v súvislosti s zamestnanosťou sú to také základné oblasti, ktoré by som chcela uviezť. Poprvé, veľmi vysoká úroveň nezamestnanosti, teda ľudí so zdravotným postihnutím v porovnaní s tými, ktorí nemajú zdravotné postihnutie, ďalej workshopy, ja by som to označila ako vec prepojenú so sociálnym e, financovaním. Ďalej sociálna ochrana tí, ktorí nie sú v procese práce. Hlavne ide o tých, ktorých sa negatívne dotkli úsporné opatrenia, ďalej voľný pohyb pracovných síl, to vyžaduje našu pozornosť v Európskej únii, osobitne pokiaľ ide o voľný pohyb e, osob s postihnutím, ktorí potrebujú osobitný balík. Ďalej vzdelávanie vo všetkých inštitúciách Európskej únie. Ďalej budem hovoriť o monitorovacom rámci, čo je veľmi problematické podľa môjho názoru v Európskej únie. To je taký hlavný bod. No potom ďalšia oblasť koordinácia a koherencia medzi inštitúciami Európskej únie. Pred tou úplnou implementáciou či vykonávaním tohto dohovoru, aby sa naozaj napomohlo ľudí, ľuďom s postihnutím, tam musí dojsť k aplikácii na úrovni e, celej Európskej únie medzi jednotlivými inštitúciami tieto pozbierané údaje šancov pre vykonávanie externých aktivít. S odporúčaniami sme poukázali na to, že Európska únia má ohromnú šancu, aby mala vedúcu úlohu pri re- realizácii cieľov programu 2030. Tieto nazromažďované údaje sa e, budú e, týkať práve ľudí s postihnutím a veľmi dôležitá vec je účasť osôb so zdravotným postihnutím, teda ich e, samých veľmi sa, teda chcem sa sústrediť na také štyri hlavné body tohto zoznamu. Po prvé, ide o článok 43, možno je to najhoršie interpretovaný alebo najhoršie pochopený článok. Je veľký rozdiel medzi vykonávaním e, dohovoru a medzi sledovaním, monitorovaním a to musia byť dva celkom nezávislé procesy. Takže pokiaľ ide o vykonávanie, ja som hovorila o koordinácii vo všetkých inštitúciách Európskej únie a vítam CRPD výbor. To je teda časť koordinácie, ale požaduje si to mandát vo vnútri Európskej únie. Proces monitorovania musí byť úplne nezávislý. Je to bod, ktorý som veľmi zdôrazňovala v konštruktívnom dialogu s Európskou úniou Vítame skutočnosť, že Európska komisia je toho súčasťou, avšak je veľmi dôležité, aby výbor EMPL, LIBE a PETI boli tiež súčasťou toho monitorovacieho rámca, či nemôžete vy, vykonávať a súčasne monitorovať. Monitorovanie musí byť nezávislé, musí ako také nezávislé ostať ale aby bol proces monitorovania úspešný, musia byť k dispozícii zdroje. Pre mňa osobne bolo aj na škodu, že pôvodne, keď e, prichádzal do úvahy DG Justice, že teda, aby tento e, vyslal správny signál teda v prospech e, osob s postihnutým. Neviem, aký to bol dôvod pre DG Justice, ale pre mňa sme prepázli množstvo šancí pri tomto presune. Čiže nemohli sme sa pozrieť e, komplexne na tieto práva. V Digi Justice máte práva žien, detí, starších ľudí, lesbičiek, intersexuálnych osôb, teda tam sú pokryté ich práva, ale nie teda práva osôb s postihnutím a to je negatívne posolstvo, pokiaľ ide o ľudské práva. je dôležité, aby sme tu mali ten základný eh, kameň alebo bod súvisiaci so základnými ľudskými právami. E, ne, nezávislý monitorovací mechanizmus a takisto samotný hlas e, tých osôb s postihnutím. Bez ich účasti, čiže odliadnúť do toho, či sa ide o e, zapojenie do všetkých procesov rozhodovania, vykonávanie e, dohovoru sa nebude môcť v plnej miere uskutočniť. Prosím vás, zabezpečite, aby bol vypočutý hlas e, osôb so zdravotným postihnutým pri vykonávaní, ako aj, ako aj pri monitorovaní. Čiže aj v sieti CRPD aby tam boli aj adekvátne finančné zdroje. A napokon posledný bod, článok 42. V našich odporúčaniach používame intenzívnu retoriku a hovoríme, že EÚ bola najväčším poskytovateľom medzinárodnej pomoci v čítane členských štátov na celom svete. Takže musíte mať vedúcu úlohu aj pri riešení dosavení týchto cieľov. Pokiaľ ide o vonkajšiu činnosť, tak chcem vás vyzvať, aby ste zabezpečili, že budete mať tieto nazhromaždené údaje, aby ste ukázali, ukázali svetu, aký, aké zmeny možno privodiť vo vašej externej práci v prospech osôb so zdravotným postihnutím. Ďakujem a privítam otázky, ktoré budú súvisieť s touto témou. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo Michaelovi Ofetemu z Európskej agentúry pre základné práva. Thank you, Mr. Chairperson. Ďakujem pekne, pán predseda, pani spravodajkyňa, poslanci, poslankyne, priatelia. Som vďačný za pozvanie zúčastniť sa na tejto dôležitej výmene názorov je to veľmi dôležité, pretože tu je viacero dôvodov. Jeden z nich je, že sa blížime k desiatému výročiu toho prvého dohovoru o právach osôb s postihnutím. A je to jednoducho bod, kde sme sa pohli z toho, že sme sa priklonili k tomu, že vnímame postihnutých ľudí v kontexte práv, ktoré im prináležia a nesústredíme sa toľko na medicínske aspekty ich stavu. Ďalší dôležitý aspekt je, pre všetkým pokiaľ ide o dôležité iniciatívy Európskej únie, pristúpiť k tejto zmluve poprvýkrát v histórii, kde regionálny orgán pristúpil do takéto zmluvy na úrovni OSN, takto vlastne ľudské práva sú koherentnejšie. A po tretie, poprvýkrát sme konfrontovaní situáciou, kde máme orgán, Eh, OSN, kde vlastne boli prijaté takéto závery vo vzťahu k Európskej únie. To znamená, potrebujeme globálnu perspektívu ku globálnym problémom, kde takýmto spôsobom vidíme aj veľkú príležitosť pre nás. A po štvrté, eh, dnes tu hovorím o výbore v kontexte monitorovacieho rámca podľa článku 33 dohovoru, kde sa nám podarilo nájsť zaujímavú konfiguráciu aktérov v Európe. Je tam Európsky parlament, ktorý je taký predvoj ombudsmana, ne, nezávislá kontrola, týmto je prezentovaná agentúra pre základné práva a EDF ako hlas vlastne ľudí, ktorí majú postihnutie. Takže je to dobré takýmto spôsobom poskytnúť ten monitorovací rámec, tak ako sme to počuli z úst pani Stevens a v neposlednom rade, pokiaľ ide o ten mimoriadný štatút dnešného podujatia, je to, že je veľmi zriedkavé, pán predseda, pokiaľ ide o parlamentné vypočutia, pokiaľ ide o tie záverečné pripomienky k takýmto otázkam na úrovni OSN. Takže tu Európska únia znovu postupuje formou precedenciu. Tento bezprostredný kontakt pre dnešné zasadnutie je to, že tie závery, ktoré boli prijaté na úrovni výbor, komisie pre, postih, pre otázku dohovoru pre postihnutia. Som rád, že môžem používať svoj rodný jazyk a, a vidím, že momentálne prechádzam z tej úlohy pozorovateľa do úlohy aktéra, pretože teraz už som vo výbore pre ľudské práva, kde spoločne vytvárame nové pravidlá, ktorých sa budú musieť držať členské štáty, takže mám skutočne veľkú skúsenosť, pokiaľ ide o takéto vypracovanie záverov a preto by som chcel na úvod povedať, že je veľmi dôležité uvedomiť si, že ak ktokoľvek si prečíta tieto závery, tento dokument, tak jednoducho to môže vyzerať e, prekvapujúco komplexné, pretože tam 94 odporúčení, ale keď sa na ne pozrieme, tak si myslím, že poslanci, poslanky si uvedomia, že sú veľmi pozorne pripravené detailne, pretože sa tu vychádza z viacerých zdrojov a sú veľmi presne, trefne naformulované, pokiaľ ide o problémy a Odporúčajú sa tu veľmi detailné odporúčania, ktoré môžu skutočne pomôcť pri riešení tohto problému. Celý tento sumár však nie je záväzný. Tieto odporúčania nie sú nejakou právnou smernicou, sú iba pomocnými usmerneniami pre zúčastnené strany na to, aby sa tieto zhostili svojich zodpovedností ešte lepšie. Chcem povedať, že nie sú ani dokonalé a treba si uvedomiť túto skutočnosť, avšak ako pozorovací orgán Spojených národov venuje veľkú pozornosť aj kompetenciám Európskej únie, ale nechce do nich zasahovať. Musíme čítať aj medzi riadkami, aby sme identifikovali otázku kom- kompetencie pre všetkých tých, ktorí vlastne tu reprezentujú členské štáty. A niekedy tie formulácie by mohli byť možno aj lepšie. Tie formulácia napríklad poručenia 50, kde hovoríme o článku 33, tak tam vlastne je trochu smetočné znenie, pokiaľ ide o monitorovacie a implementačné úlohy a vyžaduje si to v súlade s parížskými princípmi nad rámec toho, čo je spomenuté v rámci článku 33. Máme tu teda veľmi komplexný sumár usmernení pre Európsku úniu, ku ktorým treba pristupovať s plnou vážnosťou. Čas bojuje proti nám a preto by som sa chcel sústrediť predovšetkým na tri z týchto odporúčení vo svojej prezentácii v tejto chvíli. Poprvé by som chcel sa venovať článku 11 týchto, pozorov, týchto odporúčaní, kde sa vyžaduje strednodobá revízia stratégie pre postihnutých ľudí pre obdobie 2010 až 2020. Tu sú poskytnuté dôležité možnosti zosumarizovať a priblížiť sa k tým dôležitým cieľom, ktoré sme stanovili v roku 2010, aby sme integrovali tie naše snahy, aby sme identifikovali nové ukazovatele a aby sme pozorne upramili e, našu snahu pomôcť nevyhodneným ľuďom, ktorí teda majú fyzické postihnutie. A pokiaľ ide o odsek 50, tam je takisto dôležité ustanovenie, pokiaľ ide o nezávislý život. A tu sa odporúča, aby na úrovni Európskej únie sa deinstitucionalizoval deinstitucionálny prístup, pokiaľ ide o využívanie európskych investičných fondov, na to, aby sa podporila inštitualizácia. Toto je veľmi dôležitá príležitosť aj v kontexte určitých rizik, ktoré treba brať do úvahy, a môžu prísť, ak nezvládneme tú situáciu vyriešiť tak, ako očakávame. Agentúra môže pomôcť Európskej únii pri vytváraní tohto prístupu a pokiaľ ide o túto deinstitucionalizáciu, práve to produkcia, ktorá začína budúci týždeň, pokiaľ ide o tie terénne práce, aby sa identifikovalo, čo funguje a čo nefunguje pri tom prechode z inštitucionálneho ku komunitárnemu prístupu na miestnej úrovni. A v neposlednom rade, vážený pán predseda, by som sa chcel vrátiť k tomu ustanoveniu, odporúčeniu, pokiaľ ide o monitorovací rámec. Chcel by som zopakovať ešte raz to, čo spomenula pani Stevensová je absolútne dôležité, aby tento rámec bol posilnený nielen prostredníctvom tej záruky nezávislosti, ale aj prostredníctvom vytvorenia pevného legislatívneho rámca, solidného rámca, ktorý bude mať k dispozícii dostatočné množstvo zamestnancov. Každý z týchto členov tohto rámca musí mať k dispozícii vlastné zdroje na to, aby sa mohol zaangažovať tej práce na tomto rámci. Takže na záver, vážený pán predseda, by som ešte chcel povedať, že nesmieme zabúdať na to, že tie záverečné odporúčania sú vlastne súčasťou cyklického procesu, ktorý nikdy nekončí a máme tu teda tieto závery a vstupujeme v podstate v tejto fáze do implementačnej fázy. Táto fáza musí byť vykonaná kontexte pokračujúceho dialogu so všetkými zúčastnenými stranami, predovšetkým s osobami, ktoré musia žiť s postihnutím. Takisto musíme postupovať eh, v rámci toho monitorovacieho rámcu. Takýmto procesom sa nám podarí o pár rokov dosiahnuť možnosť predložiť ďalšiu správu na úroveň OSN a budeme mať ďalšie záverečné odporúčania, ktoré budú ponúknuté a dotedy sa nám nepodarí istotne všetkých 94 odporúčení implementovať. Avšak to nie je problém, čo je potrebné, aby sme sa snažili v dobrej viere postupovať, aby sme skutočne s entuziasmom postupovali tieto implementácie, aby sme v ďalšom kole tie ďalšie odporúčania, ktoré dostaneme, nám pomohli posunúť sa v ďalšej fáze. Vážený pán predseda, členovia výboru, na začiatku som poukázal na 5 tých dôležitých bodov, ktoré máme v kontexte toho, čo robí Európska únia, v kontexte CRPD. Chceli by sme vás uistiť, že môžeme prispieť k ďalšiemu dôležitému bodu tým, že budeme postupovať na základe overených postupov v tom zmysle, že skutočne budeme brať tieto odporúčanie vážne, aby sme skutočne podporili dôležitosť ľudských práv pre všetkých ľudí. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem gelbe Karte, die ich eben zeigte, war kein Test. Chcel by som povedať, že táto žltá kartička to nebol nejaký test, ale to bola intervencia práve v tom zmysle, pretože eh, sme skutočne nešetrili, pokiaľ ide o organizáciu tohto podujatia. V Hamburgu máme osobu, ktorá musí jednoducho všetko prekladať to, čo vidíme tu na monitore, na tom veľkom, čo sa premieta a nemôžeme ju jednoducho uh, presiliť, pokiaľ ide o rýchlosť, takže som s tou žltou kartičkou sa snažil vás upozorniť na to, aby sme sa príliš neponáhľali, aby to ona stihla. A teraz dostane slovo pani Emily O'Reilly, pani ombudsmanka, nech sa páči. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, Chcem sa poďakovať eh, poslancovi Stevensovi za to, že ma pozval hovoriť tu o implementácii dohovoru OSN a najmä, aby sme sa venovali záverom výboru OSN. Je to dozorný orgán a ombudsman teda eh, špecificky vníma potrebu, aby sme si vypočuli to, čo expertný výbor OSN povedal o tom, nakoľko EÚ pracuje v súlade s dohovorom. Často som hovorila o tom, že charty, dohovory, konvencie o ľudských právach, ktoré sú na stenách našej inštitúcii, by mali byť um, cestnými mapami a nielen dekoráciami. Musíme sa zamerať na konkrétne činnosti, aby konvencia nebola iba, akým, eh, nebola iba akýmsi zoznamom e, snách, ale reálnym dopadom na každodenný život ľuďmi s postihnutiami. Pani E, konkrétne z, do, z výboru OSN ohodnotila postupy a opatrenia na strane EÚ a ja by som chcela povedať, ako naša kancelária začala spracovávať niektoré pripomienky výboru a ako sme e, spolupracovali s inými členmi. E, moja hlavná úloha v rámci tohto dohovoru je ochranovať práva ľudí s postihnutím. No a takéto stiažnosti sa týkajú inštitúcií EÚ orgánov, agentúr. Čiže akýkoľvek občan či e, obyvateľ EÚ alebo podnik, organizácia a tak ďalej môže podať takúto stiažnosť. A takáto osoba, ktorá sa stiažuje, nemusí byť osobne e, postihnutá nejakým nesprávnym e, zaobchádzaním zo strany administratívy. Niektoré stiažnosti sa týkajú napríklad dostupnosti budov inštitúcií EÚ. Na jeden člen výboru na komisii sa stiažoval, že sa nemá ako dostať na, prácu, na svoje pracovné miesto. Taktiež tu bola stiažnosť, že miestne orgány nezabezpečili dostatočný počet pracovných miest pre ľudí s postihnutým pri e, budovách inštitúcií, taktiež v niektorých prípadoch, aj keď bolo o ňo požiadované, nebolo zabezpečené tlmočenie do e, znakovej reči. V niektorých prípadoch ide, e, došlo teda k e, tomu, že sa zabezpečilo e, tlmočenie do znakovej reči v budúcnosti, alebo že takýto človek bol, mu boli preplatené škody. Jedna stiažnosť obsahovala to, že životopis Europass na, na internete nie je prístupný ľuďom so zrakovým postihnutím. Zodpovedná agentúra EÚ nastavila akčný plán, aby takýto problém vyriešila a ja by som chcela povedať, že počas môjho mandátu zorganizujeme školenie, kde sa ubezpečíme, že dokumenty, ktoré my používame sú plne v súlade s takýmito potrebami. V tejto chvíli finalizujeme rozhodnutie v prípade e, voči EPSO. Týka sa kandidáta, ktorý je sluchovo postihnutý. E, výbor sa vyjadril, že EÚ by mala hrať naozaj vodcovskú úlohu a navýšiť počet zamestnaných e, z radov postihnutých, tak si myslím, že práve tento prípad je mimoriadne dôležitý. Napriek tomu, že si myslím, že sa nám dobre darí narábať s týmito prípadmi. Počet sťažností je obmedzený. My sa snažíme v tejto chvíli zmapovať oblasti, v ktorých by ombudsmanka mala sa viac zviditeľňovať, aby ľudia a organizácie, ktoré potrebujú naše služby, vedeli, kde nás majú nás, pretože teraz tých žiadostí, pardon, sťažností naozaj nie je až tak veľa. Ja by som chcela sa obrátiť na vás, aby ste nám pomohli, aby ste e, informovali o tom ľudí vo vašich volebných okreskoch, aby vedeli, kde nás môžu nájsť. Kým som sa stala ombuds- odkedy som sa stala ombudsmankou, tak som sa naozaj pokúšala mm, skúmať systematické problémy v inštitúciách. Napríklad sme za, skúmali, ako komisia zabezpečuje, že kohezná politika EÚ je v súlade s chartou základných práv či sa napríklad požívajú financie na institucionalizovanie ľudí s postihnutím namiesto toho, aby sa tu bola snaha ich integrovať. Ja som sa rozhodla podporiť komisiu, aby, pod, aby pardon, dohliadala na členské štáty v tejto oblasti. Dospeli sme k záveru, že komisia by mala častejšie uskutočňovať e, kontroly na mieste v členských štátoch, ktoré implementujú kohezné programy. Mala by existovať online platforma pre občianskú spoločnosť, to by tam mohli nahlasovať porušenia Európskej charty základných práv. Požiadala som komisiu, aby prísne uvaľovala sankcie, pokiaľ členské štáty nie sú schopné splňať svoje povinnosti. Komisia by mala overovať, že národné mechanizmy fungujú a mala by sa pokúšať identifikovať e, porušenia práv e, tak, že by šírila osvetu, budovala kapacity v tých členských štátoch, ktoré v tejto oblasti nemajú veľmi pozitívne výsledky. Potešilo ma, že komisia sa venovala môjim prieskumom, je to ten prieskum je zverejnený na našej web stránke. Nedávno vznikol útvar e, na strategické skúmania, tam skúmame, čo by sme mohli ktoré oblasti by sme mohli sledovať v budúcnosti. V tejto chvíli sa zameriavame na jednu vec, týka sa dostupnosti web stránok európskych inštitúcií. Výbor identifikoval problémy, ktoré treba vyriešiť. Nedávno som napísala predsedovi Junkerovi na túto tému. Väčšina inštitúcií EÚ, organizácií EÚ, agentúr sa obracia na komisiu, keď chcú vidieť nejaký najlepší príklad tejto oblasti. No a u nás v našej kancelárii už istý čas sa snažíme e, prepracovať našu web stránku tak, aby bola e, prístupnejšia. Aby tam sa dalo jednoducho dostať k vysvetleniu toho, čo robíme, ako fungujú naše úrady. E, je to dostupné v 24 jazykoch. V tejto chvíli text ilustrujeme piktogrammi a dúfam, že tú verziu budeme schopní zverejniť čo najskôr, ale samozrejme aj my musíme e, robiť viac v tejto oblasti. Môj mandát mi neumožňuje zapracovať všetky Mm, pozorovania. Napríklad európske školy už nespadajú pod môj mandát, ale vzhľadom na problémy, ktoré identifikoval výbor, sa pokúšam za, e, spustiť naozaj konštruktívny dialog s komisiou, ktorá komisia je v, e, v správnej rade a riadia financie. Napísala som minulý nedávno pani komisárke Georgieve, ten list je zverejnený na webe pokiaľ ide o tento rámec, tak samozrejme nás zaujímajú výstupy nielen preto, že to bolo identifikované zo strany výboru ako priorita. Akúkoľvek formu naberie rámec, tak by to mal schváliť výbor OSN. Čiže bolo by určite dobré, aby sme žiadali o technické poradenstvo či pomoc v tejto konkrétnej oblasti. E, pokiaľ viem, tak je to možné v rámci dohovoru. Chcela by som vás ubezpečiť, že moja kancelária bude neustále šíriť o svetu, o možnostiach, podávať sťažnosti týkajúce sa problémov s postihnutím. Budeme sa pokúšať e, upozorniť na ďalšie systematické problémy a samozrejme budeme neustále sa snažiť chrániť práva e, občanov s postihnutím EU, ktorí chceme, aby mali dobré informácie. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom za Európske fórum pre e, zdravotne postihnuté osoby, pani Konča Anka. Dobrý deň. Budem hovoriť po litovsky, takže vás poprosím, aby ste si dali sluchadla. Ja chcem dnes prezentovať túto veľkú organizáciu, fórum pre osoby so zdravotným postihnutím Máme asociovaných partnerov. Ja som si istá, že tá rozmanitosť organizácií po zastrešením tohto fóra nám umožňuje reprezentovať názory osob s postihnutím. Som veľmi rada, že môžem hovoriť tu v Európskom parlamente, že má možnosť na výmenu názorov s členmi Európskeho parlamentu, osobitne s týmto výborom odporúčania, o ktorých hovorili rečníci predo mnou. A takisto sú tu odporúčania, ktoré sú veľmi dôležité pre náš fórum, pre naše fórum. Prvá vec – pre nás, ako pre organizáciu, táto prítomnosť tu medzi vami, aby sme mohli prediskutovať návrh, ktorý navrhla pani Stevenson. Pani Stevenson, srdečne vám ďakujem za vašu prácu. Ukazuje nám to, že Európsky parlament veľmi starostlivo sleduje článok, ktorý sa zaoberá touto problematikou. Tento článok stanovuje že názor tejto organizácie je veľmi dôležitý. Je dôležité, aby sa to zapojilo do procesu monitorovania a do procesu príjmania rozhodnutí. Sme tu na to z toho dôvodu, že chceme prezentovať naše názory v diskusii, ako som už ako, ako tu už bolo povedané, je to pre nás dôležité fórum pre osoby so zdravotným postihnutím. Si veľmi cení network, ktorý vytvoril Európsky parlament na vykonávanie tohto dohovoru. Nazdávam sa, že je to podstatné pre vykonávanie dohovoru v plnej miere. Žiaľ, Európske fórum pre osoby s postihnutím nie je zapojené priamo, ale skôr ako sprostredkujúca inštitúcia, respektíve ako súčasť monitoru, monitorujúcej siete. Vychádzajúc z bodu 4.3 dohovoru by bolo veľmi dôležité, aby toto fórum bolo zapojené do tejto siete priamo, nie iba sprostredkovanie. Európske fórum pre osoby so zdravotným postihnutím zastáva názor, že potrebujeme viac štrukturovaný dialog medzi inštitúciami Európskej únie. Je to dialog, e, ktorý spomína takisto Organizácia spojených národov, aby tento dialog bol viac štrukturovaný a pochopiteľnejší dochádza ku príprave osobitných odporúčaní, teda v tom zmysle, ako by tento dialog mohol vyzerať a takisto o tom, ako lepšie zorganizovať tento dialog. Rada by som v tejto súvislosti zdôraznila niekoľko otázok v prvom rade je to otázka dôležitej úlohy správy Európskeho parlamentu v tom, že Európsky parlament môže zohrávať úlohu lídra. Európsky parlament e, svojim úsilím o podporu tohto návrhu a v prospech e, vykonávania tohto dohovoru. Ako vieme, Európska únia je e, prvou regionálnou úniou členských krajín, kde sa vykonáva takýto dohovor. Je to taká prvá štruktúra, ktorá má takéto odporúčania je to spojené aj s mnohými zodpovednosťami, ktoré preberá teda v tom zmysle, či sme schopní vykonávať tieto odporúčania. Je tu ešte niekoľko aspektov, ktoré by som chcela spomenúť. Po prvé, stratégia na roky 2010 až 2020, preskúmanie tejto stratégie. Diskutujeme veľmi veľa, o tom, či sa správne vykonáva táto stratégia, či nie. Pre nás na fore pre osoby so zdravotným postihnutím zastávame názor, že vytváranie tejto stratégie a odporúčanie dohovoru môže zohrávať kľúčovú úlohu pretože tieto odporúčania sa musia e, vykonávať a táto stratégia sa môže zlepšiť iba v úzkej spolupráci e, s organizáciami, ktoré reprezentujú osoby, teda názory osôb so zdravotným postihnutím. Európsky parlament musí musí sa uberať e, v smere e, hodnotenia politiky a mal by vidieť všetko cez prízmu tohoto dohovoru, teda v tom zmysle, že sa brali do úvahy tieto odporúčania alebo nie. Veľa teraz e, hovoríme o tom, že existuje zákon, ktorý je založený na princípe jedne, jednotného trhu a to je veľmi dôležitý nový návrh v európskej histórii. V prvom rade hovoríme o prístupe alebo prístupnosti pre ľudí s postihnutím. Vidíme, že tento zákon nespomína vôbec veci z článku 9, hlavne tá to fyzické sprístupnenie mm, alebo fyzický prístup sa berie do úvahy. Existuje tu však aj mm, množstvo iných právnych detajlov, ktoré bude treba preskúmať. Tešíme sa na dobrú smernicu, na základe ktorej budú internetové stránky prístupnejšie pre ľudí so zdravotným postihnutím. Niektoré webové stránky sú buď e, nedostupné, alebo niektoré sú prístupné iba čiastočne. Čiže táto smernica musí spomenúť, e, že e, zdravotné postihnutie nemôže byť dôvodom diskriminácie. Berieme do úvahy napríklad dohovor z Istanbulu a dúfame, že Európsky parlament bude tou inštitúciou, ktorá nám pomôže na, teda k vykonávaniu tohto e, právneho aktu. Rada by som zdôraznila ešte jedno dôležité odporúčanie, ktoré tu už odznelo. Hovorím o odporúčaní o e, minimálnej sociálnej ochrane ľudí so zdravotným postihnutím. Kríza a úsporné opatrenia s veľkými rozpočtovými škrtami prispeli ku skutočnosti, že v mnohých krajinách veľmi trpeli ľudia so zdravotným postihnutím. Niekedy máme pocit, že situácia sa ešte zhoršila. Čiže či už e, ide o inštitucionalizáciu, niektorí hovorili, e, že je to veľmi drahé. Takže škrtáme množstvo služie, pretože sa to zdá byť lacnejšie ale viete, nedívame sa na komplexný obraz e, v tom zmysle, ako, má to dopad na e, ochranu vo všeobecnosti. Sme veľmi vďační za to, že štrukturálne fondy Európskej únie sa môžu použiť na to, aby boli služby e, prístupnejšie pre ľudí so zdravotným postihnutím vyzývam Európsky parlament, aby zabezpečil to, aby sa na všetko dívalo práve z tohto pohľadu e, dohovoru CRPD. Je to práve Európsky parlament, ktorý by mal zohrávať úlohu lídra, aby došlo k vykonávaniu dohovoru. Musí to byť ambiciózny plán ambiciózny plán, podľa ktorého bude každá osoba rovnoprávna odľadnúť od toho, či žije so zdravotným postihnutím alebo nie. Ďakujeme pekne. A teraz zástupca vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Nech sa páči, pán Jarak, máte slovo. Dámy a páni, chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za pozvanie nášho úradu a za zohrávanie aktívnej úlohy pri tejto otázke. Dovolte, aby som začal niekoľkými slovami o úlohe úradu Vysokého komisára pre ľudské práva, osobitne vo vzťahu k výboru, ktorý je nezávislý. Naše hlavné sídlo v Ženeve podporuje, teda e, poskytuje administratívnu podporu, včítanie tohto výboru, a takisto tým, ktorí majú mandát e, v súvislosti tiež e, s aktivitami spravodajcu povereného e, s dosledovaním problematiky osôb so zdravotným postihnutím. Podporujú sa odporúčania zmluvných strán a držiteľov mandátu a odporúčania výboru CRPD. Máme spoluprácu s inštitúciami pre ľudské práva a so spoločnosťami a s organizáciami občianskej spoločnosti. Spolupracujeme s inštitúciami Európskej únie, spolupracujeme aj s členskými krajinami spolu s Európskym fórom pre osoby so zdravotným postihnutím. Máme osobitnú e, odbornú skupinu. Niektoré z hlavných víziev spomenuli už niektorí rečníci predo mnou a Všetko sa to premietlo v tých základných pozorovaniach. Spomeniem niekoľko. Inštitucionalizácia osôb s postihnutím v celom rade členských krajín. Bolo to v odporúčaniach výboru z toho dôvodu, že to nie je iba samotný článok 19 o nezávislom živote ale je to kľúčové právo na e, užívanie iných práv. Často to pozorujeme v kombinácii s nedostatkom legálnych kapacít, to je článok 12 dohľadu. V Európe vzniká taký rozpačitý obraz, pretože európske krajiny sú veľmi rôzne, pokiaľ ide o ten stupeň dosiahnutého pokroku, teda pokiaľ ide o to, ten nezávislý život. Ďalšou dôležitou aktuálnou otázkou je prístup k väčšinovým službám, otázka vzdelávania, ďalej nedostatočný prístup na trh práce okleštený prístup mnohým inám, iným sferám života. Možno to súvisia s politikou úsporných opatrení, čo sa najviac premieta práve na osoby so zdravotným postihnutím. Európska únia môže v skutku prispieť eh, ku právam ľudí eh, s postihnutím. Chcem zdôrazniť, že to nie je iba v tých oblastiach, oblastiach, e, kde sa dá uskutočniť legislatíva. Isté, že je to o príjmaní právnych predpisov, včítanie právnych predpisov, e, ktoré sa zatiaľ iba realizujú, ako napríklad zákon o e, prístupnosť alebo sprístupňovaní alebo smernica o nediskriminovaní, o čom tiež hovorí výber vo svojich záverečných pozorovaniach Ďalej, existujúci európsky zákon by mali členské krajiny vykonávať v súlade s týmto dohovorom. Niečo sa riadi priamo z Bruselu a niekde je ten vzdielaný management. Profesor Gerald Quinn je jedným eh, z zakladateľov a tento citát je e, z publikácie nášho výboru, kde argumentuje, e, že zdieľanie manažment e, neoberá Európsku komisiu jej zodpovednosti, pokiaľ ide o finančné prostriedky. Je to veľmi dôležité, pretože na jednej strane máme veľa pozitívnych zmien, dosiahli sme pokrok, Ďalej sme sa snažili pohnúť e, od e, starostlivosti iného typu v jednotlivých členských krajinách. Ešte stále pozorujeme investície v niektorých inštitúciách, kde vlastne dochádza iba ku kozmetickým zmenám, ale my potrebujeme zmenu modelu, ja mám skúsenosti v Českej republike, v podstate šokujúce skúsenosti. Spred 7 rokov táto vec začala záujmom o tieto inštitúcie. Chcem poukázať na to, že nechceme investície do kozmetických úprav a nechceme investovať do zmien modelov nariadenie diktuje tieto zmeny a preto je dôležitá aktívna úloha komisie, ale takisto parlamentu, že parlament by sa mal pozrieť na to, akú prácu vykonáva Európska únia v tomto ohľade. Nemali by sme tu podporovať iba ten pohyb od veľkých inštitúcií malým. Ďalej, ako je to so zamestnanosťou samotnou, teda za rámec toho, čo hovorí smernica, máme množstvo úsmernení zo strany výboru a takisto veľa skúseností, ktoré poukazuje na to, čo funguje a čo nefunguje že tieto uh, fondy e, by, e, by, mali byť zamare, by mali byť e, orientované na to, čo treba vylepšiť. Takže je tu otázka podporovanej zamestnanosti, to znamená ušiu spoluprácu teda v tom zmysle, aby sa osoby s postihnúcim dostali ku platenej práci na trhu práce. Ďalej je dôležité tiež investovať do vzdelávania ale ak je to bez prepojenia k zamestnávateľom, nefunguje to dobre. Nazdávame názor, že finančné prostriedky sa majú použiť na e, vzdelávanie, teda na tzv. inkluzívne vzdelávanie a odbornú prípravu mimo právnych predpisov, mimo finančných nástrojov sú vždy také veci, ktoré, môže Európska, ktoré môžu e, inštitúcie Európskej únie urobiť. Tak kde je možné, treba vytvárať e, právne predpisy, tak ako v mnohých iných oblastiach inštitúcie Európskej únie e, môžu robiť ďaleko viac aj v tejto oblasti. Otázka koordinácie politického líderstva, máme stratégiu pre osoby so zdravotným postihnutím. Dobre, že došlo k tomuto preskúmaniu, pretože môžeme byť e, ambicioznejší. Mohli sme urobiť e, viac keď sa pozrieme hlavne na článok 19 v súvislosti e, s nezávislým alebo samostatným životom osôb so zdravotným postihnutím. Zastávame názor, že je tu aktívna úloha pri e, výmene najlepších e, skúseností alebo postupov ak budeme, teda diskutujeme o úsporných opat- opatreniach, bolo by dobre vypočuť si zo strany Európskej komisie, že e, nebude škrtať e, výdavky na osoby so zdravotným postihnutím. Videli sme totiž, pri tom rozvoji úsporných opatrení, že tieto služby, ktoré viedli k tomu, aby ľudia mohli žiť nezávisle v komunitách, sa začali škrtať a to môže potom viesť e, ku zvratu toho progresívneho rozvoja. Tak ako ostatní povedali, európske inštitúcie by mali byť príkladom No my si želáme inkluzívnu spoločnosť a štát by mal využiť disponibilné finančné prostriedky e, v súlade s CRPD. Poskytovateľia služieb by sa mali v tomto ohľade tiež zjednotiť. Ďakujem za pozornosť. So, recht herzlichen Dank. Veľmi pekne ďakujem. Prejdeme teraz k spravodajcom, respektíve k ťaňovým spravodajcom. Vzhľadom na čas, ktorý máme k dispozícii, by som vás požiadal, aby ste sa držali teda dvoch minút. Prosím vás, aj dodržte, nielen, že teda myslíte na to, že máte dve minúty. Takže ako prvý dostane slovo pani Stevens, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda, prajem pekné ráno všetkým. Chcela by som sa poďakovať všetkým zúčastneným stranám za to, že ste prišli osobne. Toto poukazuje na to, ako otázka postihnutia je prioritou pre, všetkých, pre všetky inštitúcie. Takisto by som sa chcela poďakovať všetkým členom parlamentu, ktorí prišli a chcela by som povedať, že som skutočne prekvapená na tom, že koľko výborov sa, koľko ktorá teda na tom zúčastnila, to prejavuje veľkú mieru záujmu ohľadne postihnutia, ktorý tento záujem je v Európskom parlamente. Poukazuje to na to, že toto je vlastne prierezová otázka, ktorá nemôže byť vnímaná iba v, v kontexte zamestnanosti a sociálnych záležitostí. Je to jednoducho dôležitá záležitosť pre celú spoločnosť. V duchu tohto dohovoru som bola v kontexte s osobami, ktoré teda sú postihnuté a s organizáciami, ktoré ich predstavujú, a to vo všetkých fázach na to, aby sme pripravili holistickú správu a pracovný dokument. A máme viaceré verejné vypočutia a viaceré stretnutia, teda, ktoré boli zorganizované v tomto procese v úzkej spolupráci predovšetkým s Európskym fórom pre postihnutých, ako aj s jeho členmi. Čo je najdôležitejšie, je, že výbor EMPL jedným z najprístupnejších výborov v Európskom parlamente a chcela by som sa poďakovať sekretariátu EMPL za ich dôležitú prácu. Pokiaľ ide o ten pracovný dokument, je tu viacero bodov, ktoré by som chcela zdôrazniť. Predovšetkým pokiaľ ide o európske inštitúcie a, a dodržiavanie teda e, tej konvencie CRPD a tých odporúčaní. Potrebujeme byť príkladom pre občanov, aby štát, spoločnosť, ako aj člen parlamentu participovali všetci na týchto politických procesoch v rámci diskusie aj tu v Európskom parlamente. Čo sa týka ustanovenia CRPD, aby tieto zabezpečili ubytovanie, ako aj organizáciu verejných podujatí a podujatí, ktoré sa organizujú v Európskom parlamente, tak ako dnešné zasadnutie kolegovia. Teším sa na vaše reakcie, teším sa na spoluprácu s vami a teším sa na prácu s inými výbormi a s ostatnými kolegami. Ďakujem pekne. Vielen Dank. Jetzt. Ďakujem veľmi pekne. Adam Koža. Köszönöm, elnök úr, hogy meg... Hm, ďakujem pekne za možnosť vystúpiť na tomto stretnutí. Vítam túto šancu, že máme možnosť vypočuť si obmocnanku predstaviteľa Vysokého komisára, úradu Vysokého komisára pre ľudské práva. Už roky zdôrazňujem to, že to, čo je dobré pre postihnutých, je dobré pre všetkých. Viete, tá karta nie je dobrá iba pre nás, ale dobrá pre všetkých, pretože to urýchľuje riešenie všeobecných problémov, konkrétne napríklad e, pokiaľ ide o zabezpečenie prístupu k mnohým službám pre osoby so zdravotným postihnutím. Aj pán predseda spomenul, že e, ten, čo e, prepisuje texty, nesedí tu v Bruseli, ale sedí e, v Nemecku. Takže to je tiež otázka odstraňovania prekážok. Ja si myslím, že dnes nejde o to, aby sme si len vypočuli, aby sme sa len vyjadrili ku práve pani Stevenson. Ja by som chcel len povedať eh, toľko, že Európsky parlament sa vždy zastával záujmov eh, osôb so zdravotným postihnutím. Troška ľutujem, že možno eh, niektoré riešenia, rozhodnutia trvali príliš dlho. Komisia a rada by mala v tejto veci už je spolupracovať. No, možno teraz nastane poriadok a že všetky tri inštitúcie podporia e, to záverečné rozhodnutie. V súvislosti s monitorovaním chcem povedať, že som počul takú poznámku Európskej komisie, že je dôležité, aby tu bola veľká zodpovednosť pri uskutočňovaní monitorovacieho procesu. Je by, teda by sme povedali, že je veľmi dôležité, aby v tomto ohľade existoval precíznejší dohľad. To je aj úloha samotného monitorovacieho procesu. Záverom chcem ešte ešte spomenúť dve témy. Viacerí ste spomínali, že nezamestnanosť je naozaj tragickou záležitosťou. Bolo by dobre znížiť počet nezamestnaných. Najväčší počet je e, Najväčší počet e, nezamestnaných je práve z radou mladých ľudí, ale žiaľ aj z radou postihnutých. Prichádza veľmi veľa e, sťažností, ako aj spomenula pani obmucmanka. Ja si myslím, že predsa len Európska e, únia nemá dostatočné páky ani v tomto ohľade a to isté platí aj pre Európsky parlament. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem pekne. Pani Blinkevičujte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrý pracovný dokument. Som veľmi rada, že po prvýkrát vlastne tu máme takýto, takúto komplexnú diskusiu s viacerými predstaviteľmi. Som skutočne rada, že hovoríme o otázke ľudí s postihnutím a v Európskej únii a v jednotlivých členských štátoch. Ja podporujem ten názor, že musíme zabezpečiť nezávislý monitoring. Prečo? Pretože od 28 členských štátov sa navzájom od seba veľmi líši a tá situácia ľudí s postihnutím je takisto odlišná. Objektívnosť tohto monitoringu nám umožní vyhodnotiť skutočnú situáciu ľudí s postihnutím a umožní nám prijať správne rozhodnutia od základnej až po tú vyššiu úroveň. A po druhé, podporujem tú myšlienku, že by sme mali hovoriť o spolupráci európskych inštitúcií, môžeme hovoriť o spolupráci na vysokej úrovni, Môžeme hovoriť o adekvátnej spolupráci v kontexte integrácie ľudí s postihnutím. Nemôžeme tu navzájom súťažiť, musíme sa sústrediť na výsledok. A takisto som presvedčená, že by sme v našej správe mali apelovať na komisiu, aby sa urobila strednodobá revízia tejto stratégie na rok obdobie 2010 až 2020, my vieme, že implementácia konvencie a revízia stratégie by mali byť paralelnými procesmi, to nám umožní vnímať tú situáciu v celkovom kontexte. Zamestnanosť ľudí s postihnutím. Tento výbor musí opätovne hovoriť o zlej situácii vo viacerom počte členských štátov, pokiaľ ide o, nezame- pokiaľ ide o teda otázku zamestnanosti a nezamestnanosti ľudí s postihnutím. Ďalej, treba povedať, že postihnutí ľudia niekedy nemajú motiváciu pracovať, teda zúčastniť sa na otvorenom pracovnom trhu, pretože nech, chcú byť nejako segregovaní. Takže potrebujeme aj dialog so zamestnávateľmi, s komunitou, aby tu bol jednoducho tento dialog aj s predstaviteľmi postihnutých, aby sme dospeli k dobrým výsledkom. A ďalšia vec, nesmieme zabúdať na to, že sú tu určité štandardy minimálneho sociálneho charakteru, ktoré by mali byť zabezpečené pre ľudí s postihnutím. Musíme si uvedomiť, že títo ľudia jednoducho trp, boli tí, ktorí najviac trpeli pod dopadom krízy. A chcem povedať, že ja som v pravidelnom kontexte s Litvo, litovskými orgánmi a s predstaviteľmi organizácií pre postihnutých a chcela by som povedať, že jednoducho nie môžeme postupovať ďalej bez toho, že by sme si vypočuli práve predstaviteľov organizácií pre postihnutých. Ďakujem veľmi pekne, ale prosím vás, dodržiavajme ten čas, tie dve minúty. Thank you, Chair, and I will keep to my two minutes. First of all, I want... Ďakujem pekne, ja dodržím tie dve minúty. Chcem sa poďakovať všetkým. Vaše príspevky boli veľmi informatívne a vám veľmi pekne ďakujem. Dali ste nám určitý rámec, v rámci ktorého môžeme fungovať. Som rada, že sa môžem zúčastniť na takomto zasadnutí, ktoré je teda prístupné bezbariérovo a ďakujem všetkým tým, ktorí zorganizovali toto zasadnutie takto. Chcem sa poďakovať pani Steven za vynikajúci dokument. To nám dalo vynikajúci rámec, na ktorom sa dá stavať. Mám málo času, tak sa spýtam iba otázky e, panelistom. Neviem, či budú mať čas reagovať na to, ale spýtam sa. Diane Kingston spomenula otázku e, workshopov. Hovorili sme o inštitucionalizácii. Pre mňa tieto workshopy, ktoré tu boli spomenuté, sú ďalším krokom a chcela by som počuť váš názor, pretože aj kolegovia z týchto organizácií hovorili o skutočných pracovných príležitostiach, nie nejakých workshopoch, nie nejaké certifikáty, ale skutočnú prácu. Ak by ste jednoducho mohli sa vyjadriť v tom duchu, že po, ako môžeme sa pohnúť v tomto duchu, možno nie na úrovni legislatívy, ale nejaké usmernenia, dobré postupy, podpora prístupu zamestnávateľov. Teda nie iba slova, čo skutočne môžeme urobiť na to, aby sme niečo v tejto oblasti zmenili. Myslím, že ďalšia otázka, ktorá tu bola spomenutá, sú aj úspory, austerita. Spomenuli to viacerí a takisto aj európsky semester sa tu spomenul. A jeden z kolegov hovoril o veľkom dopade úspor práve na komunitu ľudí s postihnutím. Povedali ste, že je veľmi dôležité, aby sme počuli na úrovni komisie, e, aby sa jednoducho nerobili škrty, pokiaľ ide o podporu postihnutých. Takže myslím si, že aj v rámci našej práce v európskom semestri musíme využiť tento rámec na to, aby sme podporili komisiu v tom, aby jednoducho sa dodržiavali tie odporúčania pre jednotlivé krajiny. A na záver, ja viem, že stihnem dve minúty, ale už len 10 sekúnd. Strednodobá revízia bola opozdená a budeme tu mať ešte termín do 18. marca, takže musíme sa snažiť, aby sme v spolupráci s ostatnými organizáciami zabezpečili e, spoluprácu, aby sa to jednoducho zapracovalo v tom duchu, ako to budú odporúčať aj tieto organizácie. Ďakujem. Danke, Marian, die gute Ab Ďakujem pekne a dobrý úmysel berieme na vedomie. Teraz dostane slovo pani Kuneva. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja sa takisto chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa zúčastnili dnešnej diskusie. Chcem sa poďakovať pani Stevensovej za prácu na tejto veľmi dôležitej správe. Ide o historickú dohodu medzi Spojenými národmi a Európskou úniou a máme teda pracovný dokument, ktorý vypracovala pani Stevens a máme teda už 5 rokov, ktoré ubehli odtedy, odkedy Európska únia ako regionálna organizácia vstúpila do tohto dohovoru a ide tu teraz o to, aby sme E, dozreli na to, akým spôsobom to bude Európska únia implementovať. Viaceré tie body tohto dohovoru môže byť implementované iba v omeškaní, pretože jednoducho sú to kompetencie členských štátov a nie Európskej únie, o ktoré ide. To znamená, máme tu momentálne tieto odporúčania pred sebou, ale myslím si, že z časti vlastne sa to využíva niekedy ako určitý závdavok na to, aby sa apelovalo viac na členské štáty. Takže otázka je, kedy toto všetko bude implementované, keď sa zhmotní vo forme predpisov, ako sa to potom dá v jednotlivých výboroch potom implementovať v parlamentoch členských štátov. A pokiaľ ide o tú úspornú politiku, táto ovplyvňuje viaceré politické činnosti na európskej úrovni, aj na národnej úrovni a vlastne sme dosť neflexibilní a vidíme, že tá politika úspor sa sústredí predovšetkým a má veľký dopad práve na postihnutých. A pokiaľ ide o ten dohľad, pokiaľ ide o tú kontrolu z výboru OSN, ten takisto nie je veľmi konzekventný a komisia vždy sa môže odvolávať na to, že má zviazané ruky a vždy poukazuje na to, že tu je kompetencia členských štátov, ale ja si myslím, že kompetencia OSN by bola dobrou príležitosťou na to, aby sme ozrejmili, ako vysokopolitická táto otázka je a že je to kľúčové pre prežitie Európskej únie. Európska únia by nemala sklamať občanov opätovne, tak ako tomu bolo v posledných rokoch a musíme preto v tomto duchu sa rie, musia sa riešiť aj takéto palčivé otázky, musíme byť aktívnejší v týchto otázkach. Aj teda, keď tu dôjde k zmenám zmluv, respektíve ak tieto budú potrebné a ak si to bude vyžadovať nové finančné prostriedky. Myslím si, že tento dohovor by mohol byť v plnej miere implementovaný v prospech ľudí s postihnutím, to by bol dôležitý krok pre ďalšie zjednotenie Európy a zastávam ten názor, že správa, ktorú vypracoval náš výbor a ktorý príjme sa naš, ktorá sa príjme v našom výbore, je kľúčová na to, aby sme urobili ďalší krok v prospech ľudí s postihnutím. Správa musí byť určitým stimulom pre implementáciu tejto dohody v rámci našej spoločnej politiky. A takže nejde tu tak iba o dôstojnosť ľudí s postihnutím, ale celej Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz Tatiana Stanuka, nech sa páči. Yes, thank you, Chia. Ďakujem za slovo. Chcem najprv pogratulovať pani Stevens za prácu, ktorú odviedla, keď pripravovala túto správu úzko spolupracovala s mimovládnymi organizáciami, zorganizovala s ním viacero, nimi viacero schôdzi. Ja som sa na nich tiež zúčastnila. A pri tejto príležitosti by som chcela povedať, že je tu dnes aj pani Anča, ktorá je z mojej krajiny. Rada ju tu vidím. Takže ešte raz ďakujem za správu. Je tu veľa dobrých myšlienok. Budeme na nej samozrejme ďalej pracovať, budeme poznašať návrhy. V tejto chvíli je dôležité povedať, že implementácia dohovoru OSN bude v súlade so stratégiou EÚ pre oblasť e, s postihnutím je to dôležité pre, aj pre horizontálnu smernicu, ktorá ešte stále je problematická. Je dôležité, aby sme aj my tu na úrovni výboru pre zamestnanosť riešili otázku problémov zamestnanosti osôb s postihnutím. Čiže nehovorili len o tom, ako sa takéto osoby majú konfrontovať s existujúcim pracovným trhom, avšak mali by sme sa vynasnažiť taktiež e, uspôsobiť pracovný trh ich možnostiam. Je dôležité tiež zamerať sa na inštitú na realizáciu týchto ľudí, aby boli e, naozaj viac zahrnutí do spoločnosti. Je dôležité, aby sme prestávali najmä mladých ľudí, deti s postihnutím, e, aby sme ich umiestňovali do nejakých špeciálnych zariadení. Naopak, treba im otvoriť dvere, treba ich e, zahrnúť do spoločnosti. Vieme, že nie všetky členské štáty implementovali tento dohovor a ja dúfam, že tá analýza stavu implementácie e, dohovoru všetkých zo strany všetkých členských štátov bude tiež zapracovaná do tejto správy. Ďakujem. Pani Aga. Ďakujem za slovo, pán predseda. Som rada, že ste zorganizovali toto stretnutie. Je to naozaj veľmi dôležité. Je dôležité, aby sme otvárali dvere Európskeho parlamentu pre takýto typ podujatí. Budeme e, sa snažiť v čo maximálnej miere pomôcť, prispieť. Určite tak chcú konať všetci je dôležité, aby sme si uvedomili, že Európa je oveľa ďalej v tejto oblasti než moja rodná zem, Taliansko. Hovoríme o inštitucionalizácii. Takéto niečo sa v Taliansku, pravdu povedať, veľmi nedeje. Takže na nešťastie naozaj potrebujeme vynaložiť väčšiu snahu. Ľudia hovorili o monitoringu, to je veľmi dôležité. Je dôležité kontrolovať, aký je stav veci v Európe v dnešnej dobe. Musíme si overiť, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch. Hovorili sme tu o tom, aby sa im implementovali pravidlá, práva, avšak treba si priznať, že sa musíme pozrieť aj ďalej, pozrieť sa na to, aká je realita, musíme neustále za tieto práva bojovať. To na nešťastie naozaj je v tejto chvíli potrebné. Je potrebné, aby sme sa zamerali na samotnú štruktúru EÚ, na rámec našich členských štátov a pozrieť sa, aký pokrok robíme. A naozaj úzko sledovať výsledky, ktoré dosahujeme a musíme neustále trvať na presadzovaní e, inkluzívnosti. Napríklad sa chcem s vami podeliť o to, že ma teší, že môj synovec dokázal napriek všetkým problémom vyrásť a e, byť úspešný. Euh, Pán Martin, ďakujem pani spravodajkyni, pani Stevens Sústreďujete sa na prvky, ktoré sa nachádzajú vo finálnych pozorovaniach. Chcete sa sústrediť na odporúčania týkajúce sa právomoci EÚ, avšak predstavuje to problém na e, vnútroštátnej úrovne, na implementácii. Hovoríte o právnych aktoch, ktoré majú európsky rozmer. Napríklad je to smernica o cezhraničných zdravotných službách o smernici o rovnosti pre, v oblasti zamestnanosti a potom smernici e, týkajúce sa dostupnosti, prístupnosti pardon, webových stránok. Pani Stevens hovorí tiež o úlohe inštitúcií EÚ, pretože tieto musia byť e, vzorom, či už ide o štatút zamestnancov a o systém najímania zamestnancov. Taktiež sa tu hovorí o verejných podujatiach, ktoré organizujú ako parlament, tak iní aktéry v tejto sfére. Pani Steven sa domnieva, že neexistuje hierarchia ľudských práv a že diskriminácia založená na postihnutí by sa mala e, riešiť rovnako ako diskriminácia e, z iných dôvodov vrátane viacnásobných e, diskriminácií. Toto sa týka najmä žien a detí, ktoré sú postihnuté, či osoby, ktoré majú intelektuálne a psychosociálne postihnutie. Veľmi pozorne to budeme sledovať a veľmi radi sa zúčastníme týchto ďalších prác. A chcem sa vám podiekovať, chcel som to za minútu 44. Ďakujem za to, že ste dodržali ten čas. Ešte máme piatich rečníkov na zozname. Minútu dostanete. Minútu. Ak to nebude fungovať, tak jednoducho si tu tam zabudovať gomby, kde vás budem vypínať. Dá sa to? Aha, už tam máme. Brando Delefej, nech sa páči, máte minútu. Te desidero ringraziare la collega Steven. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa tiež poďakovať pani Stevens za to, že naozaj účasne, úžasne sa zhostila tejto témy. Mám málo času, takže prejdem rovno k veci. Myslím si, že je naozaj mimoriadne dôležité, aby naša správa zohľadnila štyri prvky. Poprvé, systém nezávislého dohľadu, vytvorenie medziinstitucionálnej koordinácie je potrebné, aby komisia vypracovala systematický plán, ktorý umožní e, uplatňovanie týchto prvkov. Tak, podruhé, myslím si, že je úplne zásadné, aby sme zvážili spôsob, akým by aj systém európskeho semestra mohol zohľadniť uplatňovanie dohovoru. Po tretie, myslím si, že je potrebné revidovať globálnu stratégiu, ktorá bude zrozumiteľná, prístupná pre všetkých. A potom po štvrté je potrebné opäť zrevidovať európske právne predpisy, aby tieto boli kompatibilné s dohovorom. Sme pripravovaní vám v tomto pomôcť. A ešte raz sa chcem poďakovať pani Stevens to už bolo aj s pridanou hodnotou. Dieter Lambrecht Koch, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Tá téma je pre mňa veľmi dôležitá a teší ma, že tu máme aj správu z vlastnej iniciatívy, kde okrem EMPL bude aj 9 ďalších výborov, ktoré sa zúčastnia prostredníctvom vyjadrení. Musíme spoločnosť mať miesto pre všetkých, predovšetkým pre 80 miliónov ľudí, ktorí majú špeciálne potreby, to znamená s postihnutím nie, nemajú postihnutie, skôr my z nich robíme postihnutých a preto musíme robiť všetko preto, aby tak ako ostatní ľudia mali prístup a právo na všeobecné vzdelanie, prácu, e, zdravotníckú starostlivosť, sociálnu ochranu, sociálne zabezpečenie, účasť a prístup do budov a takisto, aby jednoducho mohli takýmto spôsobom žiť samostatný život. Som vďačný pani spravodajkyni za to, že hovorí o prístupe k európskemu číslu 112. Skutočne očakávam s napätím tento pracovný dokument. Ďakujem. Kolegovia, kolegyne, ja rozumiem ten nepokoj pred hlasovaním, ale mohli by ste prosím vás byť trochu tichší? Tulis, bitte. Eine minúta. Prosím, Tulis, jedna minúta, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, kolegyne a kolegovia. Ako otec cery s postihnutím som sa ujal slova. Najprv sa chcem poďakovať pani Stevenson za jej prácu. Žiaľ, všetky členské krajiny nemajú rovnaké šance. Chcem hovoriť o mojej krajine ľudia so zdravotným postihnutím počas krízy oveľa viac trpia. V prípade, keď sa škrtajú mzdy pre rodičov, ako je to potom so starostlivosťou tieto deti, respektíve rodinných príslušníkov. Sú tu iba eh, súkrom, súkromné iniciatívy, na základe ktorých sa dá konať dochádza k rovnakému zdaňovaniu ako v podnikov. Tu máme totiž veľmi vysoké daňové sadzby. Sú to jednoduché otázky, napríklad parkovanie pre ľudí so zdravotným postihnutím. Dá sa to iba vtedy, ak si zdravotne postihnutý vie to auto zaparkovať sám. Viem, že je to téma, ktorou sa musíme zaoberať každý deň. Marek Plura. Veľmi pekne ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým, hovoríme o problematike ľudí so zdravotným postihnutím v Európskej únii. Chcem poukázať na jeden veľmi dôležitý fakt ktorý súvisí e, s osobami so zdravotným postihnutím. Ide o situáciu ľudí, ktorí zle počujú, respektíve sú nedoslýchaví. Iba málo ktoré členské krajiny dávajú k dispozícii možnosti, ako využívať e, tlmočenie. Väčšina členských krajín, ako aj inštitúcie Európskej únie, takéto záruky nedávajú a to umožňuje únii tejto skupine dať väčšie šance. Ja dúfam, že dospejeme aj tu k určitému pokroku. Ďakujem pekne. To bolo ohromné, takmer presne. Česlav Fok, posledný v tomto kole. Ďakujem pekne. Pán predseda, všetkým je známe, že náš aktuálny pomer k týmto ľudí s postihnutím je prejavom našej etiky. Musí nám ísť o znovnoprávnenie všetkých týchto osôb. Je to správne, že o tom dnes diskutujeme, ale je tu jeden problém ako konať v prospech týchto ľudí so zdravotným postihnutím, keďže je tu tendencia e, vylúčovať ich z práce, o tom hovoril predstaviteľ úradu vysokého komisárka. Budeme musieť vypracovať celkom konkrétnu stratégiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže to bola diskusia výboru vzhľadom na čas. Teraz poprosím rečníkov, aby reagovali tak jednu minútu na otázky, ktoré dostali. Teraz už konkrétne nemám tu už celkom prehľad, takže nech sa páči, začneme Diane Kingston. Ďakujem pekne, ďakujem za tie fantastické otázky za vystúpenia členov výboru. Budem odpovedať na dve otázky. Prvá sa bude týkať workshopov. Člen hovoril, že to by mal byť ďalší krok po inštitucionalizácii. Nesúhlasím, ja si myslím, že by to malo byť paralelne s, inter, s inštitucionalizáciou potom e, usmernenia týkajúce sa otvorenosti trhu. No a znamená to tiež podporu e, spomenutých e, plusov otázka prístupnosti. Ak potrebujete ďalšie informácie, prosím vás, obráťte sa na fórum pre osoby so zdravotným postihnutím. Druhá vec, chcem reagovať Adamovi Košovi, pokiaľ ide o úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o monitorovanie vykonávania dohovoru. Musím zdôrazniť, že je to naozaj dôležité. Vykonávanie dohovoru a e, sledovanie, teda monitorovanie, to sú dve oddelené úlohy, tie sa nesmú tomu prekrývať. V prípade, ak Európsky parlament je zapojený do implementácie, tak nemôže byť zapojený do monitorovania tohoto dohovoru. Potrebujeme viac informácií a ja rada tieto informácie z mojej strany k dispozícii dám. Ďakujem pekne. Michael O'Flaherty, ďakujem pekne odpoviem na otázky pani eh, Harkin, pokiaľ ide o inštitucionalizáciou. E, nehovorme o sociálnom fonde v zmysle podpory inštitucionalizie. E, Dá sa podporiť tým, že sa podporí e, odporúčania EDF, na, e, rady, na ratifikovanie dohody z Marrakešu. A po tretie, keď si zoberieme údaj agentúry pre základné práva na identifikovanie najlepších postupov v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Emilio O'Reilly. Ďakujem. Budem stručná bol celý rad otázok, ktoré dominovali v tejto rozprave. Nebudem, nie som zapojená do riešenia týchto otázok, ale vedie sa e, diskusia o nezávislosti rámca. Budeme musieť takto vypracovať tento rámec. Veľa ľudí má obavy, pokiaľ ide o to e, posilňovanie uvedomelosti že to je práca, e, v ktorej môžem prispieť. Po tretie, nová dynamika, ktorú musíme dosiahnuť. To bola tá podstata. Potrebujeme v prvom rade tú politickú podporu, aby sme napredovali a po štvrté zdá sa, že inštitucionalizácia bola veľkou témou do istej eh, miery bude to vlastná, eh, vlastné hm, prešetrenie toho, ako komisia bude sledovať, čo robia členské krajiny s finančnými prostriedkami Európskej komisie, čiže to budeme monitorovať ďalej. Ďakujem pekne, Gondranka. Ďakujem pekne, osobitne sa chcem poďakovať za fantastické komentáre, ktoré sme si dnes vypočuli. Veľmi rada to počúvam, pretože si z toho vyberám, že nie len niekoľko poslancov sa zapája do týchto otázkach, ale ukazuje sa, že členovia Európskeho parlamentu majú záujem o otázky súvisiace so zdravotným postihnutím. Chcem poukázať na niekoľko otázok. Napríklad, nič sa nedá dosiahnuť bez participovania osôb so zdravotným postihnutím. Bude treba pojať národné organizácie. To bude veľmi dôležité, to by sme sa dostali k dobrému výsledku, čiže nie je dôležité mať iba dobré dokumenty. Dnes veľa hovoríme o zamestnanosti. Bude veľmi dôležité otvoriť e, trh práce pre ľudí s postihnutím. Je dôležité pripomen- pripomenúť rôzny typ pomoci. Teda v tom zmysle, aby sa ľudia s postihnutím mohli zapojiť do trhu práce, potrebujeme podporu v mnohých iných oblastiach, nie len na otvorenom trhu práce. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ešte Jan Jarab. Ďakujem. K inštitucionalizácii je tu dokument, ktorý sa volá Európske usmernenia e, pri otázkach zmeny typu e, inštitúcií. Ja som hovoril o Európskej expertskej e, komisii, teda alebo výbore, alebo skupiny Organizovali sa národné semináre v 14 členských krajinách a ten proces prebieha v niektorých týchto krajinách, takže nemôžeme sa na to dívať tak, že sa nič nedieje od roku 2010. Celý rad členských krajín e, to teda využili tieto oficiálne usmernenia. Pokiaľ ide o nezamestnanosť, ako e, chceme dostať e, osoby so zdravotným postihnutím na trh práce. No hovorím, že to je náročná, ťažká otázka, ale máme pozbudzujúce skúsenosti pri podpore zamestnanosti, teda to dosahovanie alebo umiestňovanie ľudí so zdravotným postihnutím e, k práci, ktorá je plátna. Dosahujeme ďaleko lepšie výsledky, ako jednoducho iba generovať e, dobrovoľné vzdelávanie alebo odbornú prípravu. Ďakujeme pekne. A teraz spravodajkyňa bude mať možnosť e, ujať sa slova. Pani Stevens. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručná. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom v Európskom parlamente a všetkým tým, ktorí medzi nás prišli z rôznych organizácií, z fóru pre ľudí so zdravným postihnutím, z úradu Vysokého komisára pre ľudské práva a tak ďalej. Ja sa veľmi teším na vaše budúce príspevky k našej diskusii. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto kvalifikovanú diskusiu. No troška meškáme, pokiaľ ide o čas, takže z mojej strany krátky komentár Nedostali sme sa zatiaľ k otázke vlastného presadzovania, už vôbec sme sa nedostali k otázke preskúmavania. Zatiaľ je to iba iniciatíva výboru EMPL, ale môžem vás ubezpečiť, že budeme vážne na tejto téme pracovať aby sme e, dospeli ku skutočnej regulácii. Ďakujem všetkým diskutujúcim, všetkým účastníkom. Ďakujeme posunkovým tlmočníkom a takisto našim tlmočníkom v kabínach. No možno sme spôsobili troška nevôľu. Ďakujeme dáme v Hamburgu, ktorá to všetko, všetko vizualizovala. Ďakujeme sekretariátu. Vykonali ohromnú prácu. Ďakujem všetkým účastníkom. No tu by sme prerušili na chvíľku a budeme pokračovať v našom hlasovaní. Gut, dann steigen wir ein mit dem Tagesordnungspunkt 5. Das ist die Späť. Hlasovanie o stanovisku ku Európskemu súdnemu dvoru. Je to prípad Hajdu Namur Glass. Ja som spravodajcom, takže je to všetko jasné. Máme, to, je, máme tu jedno jediné hlasovanie elektronicky. Prosím vás, hlasujte za, proti, zdržať sa. Otváram hlasovanie. Die Abstimmung ist eröffnet. Začínam hlasovanie. Ja toto nemám. Aha. Toto je ono.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 Takže musíme hlasovať ešte raz, pretože sme mali o troch hlasujúcich najviac. Takže začíname zase hlasovať. EPP o jeden hlas najviac. Prosím vás, David Kaza, môžete to vyriešiť. Dobre, teraz je to opäť v poriadku. Takže 47 k 6. Takže tým je to uzavreté. Potom sa dostávame k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politik a tak ďalej. spravodaj je Sofia Ribeiro. Je to ehm, relatívne veľká časť, o ktorej budeme hlasovať. Je to vyše 430 pozmenujúcich návrhov. Mnohé sa týkajú rovnosti mužov a žien eh, mužov a žien. Mnohé sa snaží o pokrytie mnohých tém 121, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa e, kompromisný návrh SA, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa kompromis S za, proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 130. Kompromis T, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Kompromis U, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 146, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, kompromis F. kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa, kompromis V za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa, 160, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa, kompromis X za, proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa, kompromis Y, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa, potom máme 167. druhá časť ako doplnenie ku kompromisu Y, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Potom kompromis Z, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 128, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, to ešte skontrolujeme. Otváram hlasovanie 182. U EPP máme jedného navyše. David. Nemrmlať. Takže ešte raz. A hlasovanie ku 182. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie zamieta sa celkom jasne kompromis AA, kto je proti, kto je za, kto sa zdržal e, hlasovania 188, kto je za, kto je proti, zamieta sa 189, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa kompromis e, AAB, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 192, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, 193, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 286, to bolo stiahnuté, takže sme pri kompromise a B kto je za, kto je proti, zdržal sa. E, Pozmenujúci návrh 108, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Kompromis A, C, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa. Pozmenujúci návrh 212, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Zamieta sa, ale to ešte skontrolujeme. Kontrola 212. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 25 ku 24. Kto je teraz za? 213 za, proti. Zdržal sa hlasovania, skontrolujeme to, pretože tu mám rôzne signály. Takže ešte raz hlasujeme o 213. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 29 proti, takže sa zamieta kompromis A, B, A, D, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjme sa kompromis A, D, A. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, kompromis A, E, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 232. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, skontrolujeme. Otváram hlasovanie k 232. Hlasovali prosím všetci, takže končíme hlasovanie. Prijaté. Teraz sme pri 233. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Skontrolujeme. 233 začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Zamieta sa 234. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Príjma sa 235 kto je za, kto je proti, kto sa zdrža, hlasovania. Skontrolujeme to, prosím. Hlasovali všetci. Máme niečo na prediskutovanie? Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. 236, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, kompromis A, J. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 251, keď to vidím správne, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa kompromis AH, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa pozmenujúci návrh 252. Prepačte, nie, beriem späť kompromis AG. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa Kompromis AI, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. 271, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. 272, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa. 273, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, Zamieta sa. Skontrolujeme 273. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, prosím. Končím hlasovanie. A príjma sa. 274. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa kompromis AK kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. Príjma sa kompromis AL, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. Príjma sa kompromis 200 289, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, 291, kto je za, kto je proti, kto zdržal sa, príjma sa, 292, kto je za, kto je proti, kto zdržal hlasovania, príjma sa, 293, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa kompromis AM, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 302, stiahnuté 303. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, skontrolujeme. 303. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa 304. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa kompromis AMA. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 309. Aha. E, kompromis AM. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 309. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta, zamieta sa a o kompromis za, proti, kto sa zdržal, príjma sa kompromis AP za, proti, zdržal sa, príjma sa, kompromis A kv. za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa, potom máme 326, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa, 300 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, Kompromis AR, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Kompromis AS, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. Kompromis AT, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. Kompromis AU, za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. Teraz 344 e, s zmenou na základe ústneho návrhu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa kompromis AV, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa kompromis AV, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa kompromis ABA, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 3. 157, stiahnuté kompromis AX, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa 366, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, e, odmieta sa a Y za, proti, e, zdržal sa hlasovania, prijíma sa kompromis a z, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 382, kto je za, kto je... Tam máme split vote, takže teraz prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, skontrolujeme to. 382, prvá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie zamieta sa. Takže musíme hlasovať o druhej časti. Druhá časť 282, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. Kompromis BA. Kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. Kompromis BAA kto je za, kto je proti, zdrža sa hlasovania, príjma sa kompromis BAB, kto je za, kto je proti, zdrža sa hlasovania, príjma sa 395, kto je za, kto je proti, zdrža sa hlasovania, príjma sa 386, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. 396, hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 397. Za, proti, zdržal sa hlasovanie. To asi bolo vo väčšine, ale skontrolujeme, takže hlasujeme ešte raz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 398 pri hlasovaní. Kto je za, kto je proti? Držali sa? Nie je to celkom jasné, takže to musíme overiť, poprosím. 398, hlasujme, hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Áno. BB za, proti, držali sa prijaté. 403 je ďalší, kto je za, proti, zdržali sa prija- zamietnuté, prijaté, ospravedlňuje sa predseda. 403 bolo prijaté. Do zápisnice 404, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 405 za, proti, zamietnuté, kompromis BC, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis D, za, proti, zdržali sa prijaté. 415 za, proti, zamietnuté. Kompromis overme si to. 415 overujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Niekedy mám aj pravdu. BC. Ďakujem proti. Zdržali sa prijaté 423 za proti zamietnuté kompromis BC BD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 proti, zdržali sa prijaté, 14 za, 15 za, proti, zdržali sa, overme si to. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 16 za, proti zdržali sa prijaté, 17 za, proti zdržali sa prijaté, 18 za, proti zdržali sa zamietnuté. Overme si to však. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 20. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 21 a 26. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa prijaté, 27 za, proti, zdržali sa prijaté, 29 za, proti, zdržali sa prijaté, 32 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis A za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis B za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis B D, D, ktorý je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa. To si musíme overiť. 46, poprosím o hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie prijaté. 47 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis C za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis E za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis G za, proti, zdržali sa prijaté Pozmeňujúci návrh kompromis F za, proti, zdržali sa. Prijaté kompromis H, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté kompromis I, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté kompromis M, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté kompromis J, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté pozmeňujúci návrh 28, kto je za, proti, zdržali sa. Ale musíme si to overiť, poprosím. Otváram hlasovanie. 82. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis K, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis L, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 102, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis N, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté prijaté. Kompromis O, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 110, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis P, za, proti, zdržali sa, prijaté. 113, za, proti, zdržali sa, overíme. 113. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 114. Kto je za, kto je proti. Musíme si to overiť. 114. Overujeme. Hlasovali všetci. Takže končíme hlasovanie. Zamietnuté. Kvečko sa proti, zdržali sa prijaté 116 kto je za, kto je proti musíme si to overiť overme si to elektronicky hlasovali všetci končím hlasovanie kompromis R kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 120, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overíme si to, 120, otváram hlasovanie, hlasovali všetci, tak je ukončené hlasovanie a sme to tesne zamietli. Hlasovanie o celej správe v elektronickej podobe Poprosím vás o hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie a správa. A ja musím hlasovať. Aha, to mi nikto nepovedal. Teraz musím aj ja s vami hlasovať. Jasné, už to chápem. So, spiele ja mit, wenn man mich lässt. Ja. Okay. Danke. So, dann ist die Abstimmung. Takže hlasovanie je ukončené. Máme aj výsledok 38 za, 9 proti. Gratulujem. Renn. Bitte, äh, Die Berichterstatterin. Kollegin. Spravodajkyňa, nech sa páči, pani Ribeira. Ďakujem pekne, pani, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegom, kolegyňam, predovšetkým tieňovým spravodajkyňam a spravodajcom, ako aj všetkým zamestnancom, ktorí pomohli pri podpore prijatia tejto správy. Ďakujem. So, danke schön. Wenn ich jetzt... Ďakujem pekne. Ak by som teraz mal pred sebou hlasovací zoznam, tak môžeme prejsť bodu číslo 7. Už tu aj vidím niečo ohľadne bodu 7. Máme 300 pozmeňujúcich návrhov, vyše 40 kompromisných návrhov, 4 stretnutia s tíňovými spravodajcami, takže je za tým veľa práce. Vidíme to aj na obsiažnosti tohto hlasovacieho zoznamu, takže hneď môžeme začať. Pozmeňujúci návrh 7, 87, e, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5, za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 96, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté. 104, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zamietnuté. Takisto je 105, prepáčte, ešte to nebolo vyhlásené, 104, 105 boli spoločné v hlasovaní, to bolo jasné, kompromis 7 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Teraz sme pri osmičke, kompromis 8 za, proti, zdržali sa. Prijaté kompromis 9, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté 115 za, proti, musíme si to overiť, 115, elektronicky otváram hlasovanie. SAD majú jedného naveľa, Juta, prosím ťa, spočítaj si ovečky, v poriadku, 115, takže hlasujeme, je to prijaté, 123, za, proti, zdržali sa, prijaté, 124 za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť, máme tu elektronické overenie, hlasovali všetci, Dobre, takže končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 128. Kto je za? Kto je proti? Musíme si to overiť. Overme si to. Hlasujme. Hlasovali všetci to je zamietnuté. 130, to je za, to je proti. Zdržali sa, overme si to. 130. Overujeme si to. Hlasovali všetci. Otváram, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. To je za, to je proti. Zdržali sa, prijaté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 7 4 za, proti, zdržali sa. Prijaté 74, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. 144 elektronicky hlasujme. Hlasovali všetci. Hlasuje, hlasovanie končím týmto. Je to úplne jasné, prijaté. 75 za, proti, zdržali sa Zamietnete Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 11 to je za, to je proti, zdržali sa prijaté. 187, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 188 je pokryté, to identické. Kompromis 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté FEM 11, za, proti, zdržali sa. Prijaté 196, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zamietnuté takisto aj 197 to je identické 200-201 za proti zdržali sa. Budeme to musieť overiť. 200 201 elektronicky overujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 27 27. Tesné, skutočne. 205, kto je za, kto je proti zdržali sa zamietnuté 198, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté 202 a 203, kto je za, kto je proti, zdržali sa, musíme to overiť. Hlasujme 202, 203, elektronicky hlasujme, hlasovali všetci, končím hlasovanie, je to zamietnuté, 204, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Myslím, že to je prijaté, ale budeme to musieť overiť. Musím to vedieť, ešte nebuďte unavení, inak to budeme musieť všetko overovať. Konči, hlasovali všetci, takže končím hlasovanie, zamietnuté. 17. za, proti, zdržali sa, prijaté. FEM 3, druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté. 210 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 19, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté 226 a 227, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 20, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, kompromis 21, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si to.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 248 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Potom máme 25. To máme vybavené. Dvestodeväťdesiat jedna, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Skontrolujme to elektronicky 291. Hlasovali prosím všetci, takže končím hlasovanie. No, celé sa zamietam 253, kto je za, kto je proti, zdržal sa kompromis 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 257, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Kompromis 21, za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. FEM 28. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. FEM Kompromis 30. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. FEM 12. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 277, kto je za, kto je proti, kto sa zdržá hlasovania. Zamieta sa kompromis 31, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. Príjma sa kompromis 32 za, proti, zdržal sa hlasovania. Príjma sa 33, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa. Takže 33 preveríme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Zamieta sa s rozdielom jedného hlasu. FEM 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. Skontrolujeme to. FEM 16. Všetci hlasovali, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 34. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Príjma sa. 284 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? to sa zdrža hlasovania? Skontrolujeme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. No, je to dosť tesné. Príjma sa 285 stiahnutá 35 za. Kto je proti, kto sa zrehlasovania? hlasovania, príjma sa o 290, 290 sa nehlasuje, 293, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 294. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa kompromis 36. Kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa pozmenujúci návrh 301. Kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa 37. Kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 311 Máme vybavený 308 za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 312 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa kompromis. No dobre, skontrolujeme to, teda 312. -ku. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste, prosím, všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 314 za, proti, zdržali sa hlasovania, príjma sa 316 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme 316, hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie. Príjma sa. 318. Kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa. Kompromis 39 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 320 za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa tým je aj 321 vybavená, teraz 322, kto je za, kto je nie, e, 323, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. 321 prijaté. Tým je vybavená 322. 320 je už vybavená. Takže ešte raz 3, 2, 3. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 325, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 328 za, proti. No, pozrieme sa. Skontrolujeme. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končíme hlasovanie zamieta sa 329, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 330 za, proti. Skontrolujeme 330. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa 331, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa 323, kto je za, kto je proti. trojka prijata, 3-3, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania. Skontrolujeme elektronické hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Tristo štvorka, za, proti, zdrža sa hlasovanie. Skontrolujeme. Nemôže to poškodiť. 334, hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa kompromis 40. Kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa. 337. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. 339 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa. 340, 341, 342, identická, hlasujeme e, za, proti, zdrža sa hlasovania. Zdá sa, že je to väčšina, ale pre istotu to skontro- skontrolujeme, lebo sa to zdá byť troška neprehľadné. Hlasovali prosím všetci. Skontrolujeme, príjma sa. 347, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania. No, skontrolujeme. 347 hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 349, kto je za, kto je proti, zamieta sa 350, chýba kam chýba tristo pedesiat dvojka Pozmeňujúci návrh 352, kto je za, kto je proti. Tak si to zase skontrolujeme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Tak to ešte raz kontrolujeme. Zamieta sa. 453, kto je za, kto je proti. Skontrolujeme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. 355. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Skontrolujeme elektronické hlasovanie. Ne, prepáčte. Chyba režie. 355K je vybavená, takže 356K, kto je za, kto je proti zdržal sa hlasovania, príjma sa kompromis 41, za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 360 za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa kompromis 42, za, proti, zdržal sa hlasovania, 300, 310, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, No tak to opäť skontrolujeme, ako som sa obával. Hlasovali prosím všetci. Zamieta sa. Kompromis 43, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania. Skontrolujeme kompromis 43, kontrola. Hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie, zamieta sa. 358 za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. sedmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdrhá hlasovania. Skontrolujeme. 267. elektronické hlasovanie. Hlasovali prosím všetci, takže končím hlasovanie. Príjma sa. deviatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. FEM 8, to už nie, takže FEM sedmička, FEM sedmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa FEM 29, za, proti, zdržali sa, príjma sa FEM 13, za, proti, zdržali sa, príjma sa FEM 14, za, proti, zdržali sa, no, to skontrolujeme, čiže FEM 14 eh, pri elektronickom hlasovaní hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. FEM 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. Zamieta sa FEM 21 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 22, za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme FEM 29, prosím, elektronická kontrola. Hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie. Jasne odmietnuté. FM e 23 kto je za, kto je proti, zdržali sa hlasovania, zamieta sa. STEM 26, kto je za, kto je proti, zdržali sa hlasovania, zamieta sa FEM 27, za proti, zdržali sa, príjma sa FEM 30, za proti, zdržali sa, príjma sa, telefón pozmenujúci návrh 370, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma z 371. Návrh je, aby sa 371 až po 382 odhlasovala naraz. Kto je za? Nie? No, dobre, tak budeme jednotlivo. Keď jedna politická skupina proti treba urobiť, tak to je za, kto je proti, kto zdržal hlasovania. 372, 373, 374 za, proti, zdržali sa prijaté, 375 za, proti, zdržali sa prijaté, 376 377 za, proti, príjma sa 378 za, proti, príjma sa 379, 380 za, proti, zdržali sa, príjma sa 381 e, za, proti, príjma sa 382 prijatá. Tak tým by sme to mali vybavené je to <laughs> všetko jasné a zdravé, takže teraz sme pri ďalšom kompromise, kompromis 41 za, proti, zdržal sa hlasovania 385 za, proti, zdržali sa. Potom tu máme pozmenujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, e, zdržal sa hlasovania. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, zami- e, príjma sa. Peťka, o Peťke nemusíme hlasovať. Ja, hlasujeme o Peťke. Za, proti, zdržali sa, príjma sa. Šestka za, proti, e, zdržali sa. Sedmička za, proti, zdržali sa, príjma sa, osmička za, proti, zdržanie, príjma sa, deviatka za, proti, zdržali sa, príjma sa, desiatka e, za, proti, zdržali sa, príjma sa, jedenáctka e, za, proti, príjma sa, dvanáctka e, za, proti, príjma sa 13 za, proti, zdržali sa, príjma sa 14 za, proti, zdržali sa prijaté, 15 za, proti, prijaté, 16 za, proti, prijaté, 17 za, proti, zdržali sa prijaté, 18 za, proti, prijaté, 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 20 a 21 spolu, pretože to je identické, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Pozmenujúci návrh 24, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa kompromis 2, za, proti, zdržali sa, príjma sa kompromis 26 za, proti príjma sa 27 za, proti príjma sa pozmeňujúci návrh 28 za, proti zdržali sa, príjma sa pozmeňujúci návrh 29 za, proti zdržali sa, príjma sa 30 za, proti zdržali sa, skontrolujeme pozmeňujúci návrh 30 elektronicky prosím hlasovali všetci, takže končíme. Príjima sa 31. Kto je za? Kto je proti? No, nevidím to tak jasne, takže ešte raz 31 elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. Ešte vydržte ak teda dvíhate ruky, to pre mňa ľahšie. Pozornice na 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 33, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. 35 za, proti, zdržali sa prijaté. FMH za, proti, zdržali sa prijaté. 36 za, proti, zdržali sa prijaté zamieta sa, skontrolujeme 36, otváram hlasovanie, hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 38 za, proti, Skontrolujeme elektronicky 38. Hlasovali prosím všetci. Končíme hlasovanie. Príjma sa pozmeňujúci návrh 40. Kto je za, kto je proti, kto zdržal hlasovania, príjma sa. 41 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa Príjma sa pozmeňujúci návrh 47, kto je za, kto je proti, kto zdržal hlasovania. Príjma sa kompromis 4, za, proti, zdržali sa prijaté. Sem 49, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Prijíma sa 70 s návrhom, ústnym návrhom za, proti, kto sa zdržal hlasovania. Prijíma sa 51, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Prijíma sa 53, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Skontrolujeme. 53. elektronické hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Tak končíme hlasovanie prijaté. Pozmenujúci návrh 54. Kto je za, kto je proti, skontrolujeme. Prosím, elektronicky hlasujte. Hlasovali všetci, tak môžeme uzatvoriť hlasovanie. Prijaté. 8a, kto je za, kto je proti, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 55, za, proti, zdržali sa, prijaté. B, nemusí sa o tom hlasovať C, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 57, prepačte, 56, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté, pozmenujúci návrh 58, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 59 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. 59 elektronicky hlasovali všetci. Je to uzatvorené, je to zamietnuté. 60, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 61 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. 61, overíme elektronicky. Hlasovali všetci. Koniec prijaté. 62 za, proti, zdržali sa, prijaté. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, proti, zdržali sa, overme si to. 64 overujeme. Hlasovali všetci. Áno. Takže zamietnuté. 56, 65, pardon, to je za, to je proti, zdržali sa, overme si to. 65 si overujeme. Hlasovali všetci. Áno. Zamietnutý. 66, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté. 67 za, proti, zdržali sa Budeme si to musieť overiť. Bolo to síce zamietnuté. 67 hlasovali všetci áno. O 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 71 za, proti, zdrali sa, prijaté. Kto je za, kto je proti, zdrali sa. Prijaté. 72 za, proti, zdrali sa, prijaté. 73 za, 74, kto je za, kto proti, zrali sa prijaté. Pustíme si ďalší unblock, alebo je niekto proti? Nikto. Takže unblock. Äh, bist für die Gesundheit hier im Ausschuss zuständig, oder? <laughs> OK, also 74. Dobre, takže 74. To je za, ktoré proti, zdržali sa. 75, ktoré sa zdržali sa, prijaté. 6, 76 za, proti, zdržali sa, prijaté. 77 za, proti, zdržali sa, prijaté. 78 za, proti, zdržali sa, prijaté. 79 za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. A 81 za proti zdržali sa prijaté. Môžeme si to dokonca aj overiť, čak máme čas. Das ist angenommen. Prijaté. 82 prijaté, 83 prijaté, 84 za, proti zdržali sa. Prijaté, 85 za, proti zdržali sa. Prijaté, 86 za, proti zdržali sa. Prijaté, FMD za, proti zdržali sa. Prijaté, FME za, proti, za, proti zdržali sa. Prijaté, FMG za, proti zdržali sa prijaté sem i za proti, za proti zdržali sa. Musíme si to overiť. Sem je, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Sem K, to je, e, kto za, to je proti, zdržali sa prijaté, L, za, proti, zdržali sa FML L, elektronicky, hlasovali všetci, takže výsledok rovnaký počet, takže zamietnuté FEM M, za, proti, zdržali sa. Zase to nie je jasné. Elektronicky si to preskúmame. FMN. Hlasovali všetci. FMM je zamietnuté. Teraz finálne hlasovanie o celej tejto správe elektronicky. kolegov. Vyťahni tlačičku, pretože ja hlasujem. Sme na jedného navyše, už to je v poriadku. <clears throat> Máme výsledok 9 proti, 1 sa zdržal. Yeah. Ich gehe davon aus, dass Einverständnis besteht, dass die namentliche Abstimmung an den Bericht angefügt wird. Takže budeme postupovať tak, ako e, sú známe procedúry. So. Dann haben wir einen etwas kleineren. Teraz tu je menšia správa, hovorí predseda mimo mikrofónu. Prejdeme k bodu číslo 8. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržali sa prijaté. Trojka za. Takže štvorka, kto je za, proti, zdržali sa. Prepáčte, Takže ešte raz. Máme tu chybu režijnú. Pozmeňujúci návrh 3, musíme o ňom hlasovať, takže trojka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Štvorka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, peťka za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis A, za, proti, zdržali sa prijaté, G, za, proti, zdržali sa prijaté, devina, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 10, je 12, pardon, za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis B, Musíme si to overiť, pardon. 12 si overujeme. Hlasovali všetci. Takže to je ukončené, zamietnuté. Kompromis B, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 19 za, je to po častiach, takže prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis C, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 24 za, znovu po častiach, takže prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, Druh. 24. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. 25. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 26. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 27. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 28. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis D. Za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 36 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Treba to overiť, niekto povedal. 37 overujeme. osem je vybavené. 39. 39 za, proti. Musíme si to overiť. Overíme si 39. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Znovu rovnaké hlasy, takže zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 43 po častiach, prvá časť, za, proti, zdržali sa prijaté. Čas 2, za, proti, musíme si to overiť. 43, druhá časť, elektronické overenie. Hlasovali všetci. Takže môžeme ukončiť hlasovanie zamietnuté 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté 42 za, proti, musíme si to overiť elektronicky. Hlasovali všetci prijaté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 Hlasovali všetci zamietnuté 47. Kto je za, kto je proti, zdržali sa pri zamietnuté 48. 47 overiť, takže si to overme. Hlasovali všetci, takže končíme, áno, stálo to zaoverenie. 48 a 49. Hlasujeme. Kto je proti? Zamietnuté. Kompromis E. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 54 za, proti, zdržali sa. Prijaté 55 za, proti, zamietnuté 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 57 za, proti, zdržali sa. Musíme to overiť. Overujeme 58 minút. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končíme hlasovanie. Prepáčte, príliš skoro sme skončili. Musíme si to ešte overiť. Takže musíme hlasovali všetci. Je to prijaté 57. Niekto nám nebude vyčítať, že sme nedali dosť času na hlasovanie. Áno, od tohoto súvisí, s týmto súvisí. Áno, 58 za, proti, musíme si to overiť. Takže ešte raz 58 Hlasovali všetci? Áno. Takže to môžeme ukončiť. 59, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 60 za, proti, zdržali sa pri zamietnuté. Kompromis F, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis H, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 64 bolo stiahnuté, máme 50, 65, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté 65, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté 66, za, proti, zdržali sa. Prijaté hlasovanie o celom návrhu. Prosím, hlasujme. Jeden je tu navyše, takže ja sa vypnem. OK. 44 zu 10 ist angenommen. Glückwunsch an die Berichterstatterin. Es hat ja heute überhaupt geendet. Dankeschön. Ich gehe davon aus, dass wir das Ergebnis dann auch. Vychádzam teda z toho, že menovité hlasovanie môžeme pridať v správe. Dobre, takže teraz máme ďalší bod. Takže bod číslo 9, stredomorské, stredozemné more a tak ďalej. Prvý pozmeňujúci návrh za proti zdržali sa zamietnuté, kompromis A za proti zdržali sa prijaté, pozmeňujúci návrh 10, 10, kto je proti, zdržali sa Zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť. 11. Elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Je to úplne jasné. Prijaté. 13. Kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 14. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté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 kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté. 31. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis F. Kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis E. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis G. Kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté. Pozmejúci návrh 44 proti Áno, 44. Povedal som 44. Prepášte, 44. Za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Poprosím o hlasovanie. 44. Hlasovali všetci, takže končím hlasovanie. Zamietnuté. 45, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 46 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté, kompromis H, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté, pozmeňujúci návrh 54 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté, pozmeňujúci návrh 53, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté, 55, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 56, kto je za, kto je proti, musíme si to overiť. 56, overujeme. Hlasovali všetci. Áno, zamietnuté. 57, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. I, Ičko. Kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté. 68 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 70 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 71 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis K, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 78 za, proti, zdržali sa prijaté, 79. Prepačte, zamieta sa, to bola chyba textu na mojej strane. Ďakujem za to upozornenie. 79, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Preveríme to. 79. -ku. Nechajte nám tu len jeden, ale my sme takto sektársky založení. Pokračujeme ah. 80. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 81, za, proti, zdržali sa, zamieta sa 82, za, proti, zdržali sa zamieta sa, 83 za proti, zdržali sa zamieta sa, 84 za proti, zdržali sa zamieta sa, 85 s jedným ústnym pozmeňujúcim nám za proti, zdržali sa, príjma sa 86 za, proti, zdržali sa, príjma sa 87, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa 88 za, proti, zdržali sa, príjma sa 89 je identická s 90, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Zamieta sa kompromis L, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa 94, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. 95 sa nebude, nebude sa o nej hlasovať. 96, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 97, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, preveríme. Čiže 97 v elektronickom hlasovaní. Hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie zamieta sa. 98. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Celé hlasovanie elektronicky, prosím. Hlasovali, prosím, všetci. 42 k 9. Blahoželáme Elizabet ako spravodajkyni. Takže sme to zvládli, dostali sme sa k záveru hlasovania. Želám vám troška dlhšiu, poludňajšiu prestávku a vidíme sa opäť o 15. hodine. Twenty minutes before. Okay.